Cari colleghi, Vážení kolegovia, ja si myslím, že už tých 5 akademických minút prešlo, takže myslím, by sme mali začať. Aj preto, ako už som oznámil podpredseda Timmermans, bude s nami do 8.20. Začne hneď s prvým bodom programu schválenie, prijatie programu schôdze, ak nemáte pripomienky, tak e, návrh programu schválime bez zmeny. Oznámenia predsedu dnes. Jazykový režim je 21 jazykov a nie je estončina, lotiština a malčina. Obvykle táto schôdza bude webstreamovaná. A idem hneď na druhý bod, ktorý je aj najdôležitejším bodom nášho programu a dnešného dna je to výmena názorov s podpredsedom, s prvým podpredsedom Európskej komisie pánom Francom Timmermansom, ktorý je zodpovedný za lepšiu právnu reguláciu, za medziinštitucionálne vzťahy, ale predovšetkým za to, čo sa týka nášho parlamentného výboru, má tiež v kompetencii otázky udržateľnosti. A ako prvý podpredseda komisie bude môcť odpovedať aj na mnohé otázky fungovania komisie. Ja by som mu hneď dal slovo. A ako obvykle budú dve kola otázok. Po úvodnom vystúpení podpredsedu ktoré bude asi cirka 10 minút a potom dve kola otázok. Prvé kolo koordinátory politických skupín a druhé kolo budú mať možnosť členovia výboru položiť otázku a potom pán podpredseda bude odpovedať blokovo po prvom aj po druhom kole. Tak nech sa páči, máte slovo, pán podpredseda. Prezidente, grazie per avermi oggi, abbiamo tante cose da discutere. Ďakujem, že som tu dnes medzi vami a hneď prejdem do angličtiny. Príjemný, príjemné popoludne alebo skôr večer, dámy a páni. Váš predseda má pravdu, naozaj e, do mojej portfólia spada veľa tém a počas e, tejto rozpravy v parlamente mi dokonca ešte bolo naložené, teda na žiadosť parlamentu, bolo do môjho, bol do môjho portfólia pridaný udržateľný rozvoj. A toto je téma, ktorá kombinuje všetky ostatné elementy tých e, ďalších vecí z môjho portfólia, pretože udržateľný rozvoj možno riešiť, možno dosahovať e, len tak, ak e, pristupujeme k nemu holistickým spôsobom. A jedno z, jeden zo záverov, ktorý som vyvodil po 100 dňoch, viac než 100 dňoch v tejto funkcii, je, že v celej Európskej únii bez ohľadu na inštitúciu, ktorú zastupujeme, máme tendenciu pracovať v tzv. silách, v tých vertikálnych zostavách a udržateľný rozvoj e, takto fungovať nemôže. Udržateľný rozvoj pre mňa sa netýka len rozvoja v oblasti životného prostredia, ale aj rozvoja v hospodárskej oblasti a najmä v sociálnej oblasti. A ten sociálny rozmer, rozmer veľmi často do definície udržateľného rozvoja zahrňaný nie je, ale bez neho udržateľný rozvoj ťažko spoločnosť príjme, teda ako pojem, ako koncept nemôže byť ani úspešný. Je teda potrebné integrovať množstvo politík, respektíve riešiť množstvo problémov, množstvo otázok z hľadiska udržateľného rozvoja. Treba skúmať eh, prieniky a synergie medzi jednotlivými politikami a skúmať, či je možné eh, podporiť eh, udržateľný rozvoj. Ja moju úlohu vidím v prvom rade z pozície podpredsedu komisie, ani nie v tom, aby som nahrádzal úlohu jednotlivých komisárov, do ktorých portfólií spadajú jednotlivé oblasti, ale skôr, aby som zabezpečoval, že oni popri vykonávaní svojich funkcií budú podnikať také kroky, ktoré sú, sú v súlade s, e, s nejakou celkovou koncepciou, takže e, momentálne prebieha tvorba plánov ehm, v sociálnej oblasti a snažíme sa e, kontrolovať prienik do, dajme tomu, oblasti investícií. A toto napríklad ukazuje, že sociálna, sociálne otázky, sociálna sféra je veľmi dôležitá a ehm, a podpredseda Katajnen a ja spolu veľmi často rokujeme a snažíme sa hovoriť. A dnes po sme hovorili o tom, ako integrovať otázku udržateľného rozvoja do podpory, podpory e, a investícií do rozvoju a vývoja, teda v rámci toho Junckerovho plánu. A nepochybne budú, otázky, budú otázky, ktoré sa vynárajú neustále. Veľmi rád na ne odpoviem, ale v tejto chvíli by som len chcel povedať, e, že ak sa budeme vedieť dohodnúť na tom, ktoré ciele chceme dosiahnuť a teda ak pristúpime k nejakému kompromisu, tak potom sa treba rozprávať o tom, ako tieto ciele musí budeme naplňať. Ja v rámci e, rozmeru dobrej legislatívy chcem k veciam pristupovať dôkladne. Ja viem, že otázka do, dobrej alebo lepšej legislatívy e, v parlamente v uplynulých rokoch nemala až takú, až takú dobrú reputáciu. Teda namiesto, e, namiesto redukovania regulácie alebo oblasti regulácie sa regulácia sprísňuje a zvyšuje a tak ďalej. Skrátka, e, v prvom rade treba podporovať tú myšlienku dobrej legislatívy tým, že sa ľuďom vysvetľuje, o čo ide, že sa ľuďom vysvetľuje nová legislatíva. A ide o to, že by som chcel, aby každý komisár v tejto komisii e, podporoval túto myšlienku lepšej legislatívy a chcel by som, aby táto myšlienka prenikala do všetkých oblastí tvorby politiky. Určite by sme chceli, aby udržateľný vývoj pamätal na životné prostredie, aby sa znižovali emisie a aby sa nám podarilo prejsť na udržateľné zdroje energií a aby sa nám podarilo diverzifikovať energetické portfólio, ale zároveň e, musíme využívať e, čo najlepšie právne nástroje, bez toho, aby e, predstavovali prílišné bremeno, alebo aby boli príliš nepresné alebo vágne. Ja viem, že je ešte mnoho ďalších aspektov, ktoré treba skúmať. Um, teda osobitne keď sa pozriem na tú moju časť portfólia, ktorá sa zaoberá lepšou legislatívou, tu e, chceme e, pamätať na tento princíp nielen na začiatku, keď komisia navrhuje, e, prichádza s nejakým legislatívnym návrhom, navrhuje novú, novú legislatívu, ale chceme, aby sa naň prihľadalo počas celého procesu, počas celého legislatívneho konania. A ja dúfam, že aj o tomto sa budeme môcť porozprávať keď budeme hovoriť o obnovovaní e, medziinstitucionálnej dohody, e, keď sa budeme snažiť zlepšiť e, komunikáciu medzi parlamentom, rádou a komisiou. Povedal som už niekoľko slov o novej štruktúre komisie, ale chcel by som zopakovať, že moja úloha podpredsedu komisie nie je v tom, aby som kontroloval kroky jednotlivých komisárov, ale aby som zabezpečil, že nebudeme pracovať v oddelených vertikálnych štruktúrach, ktoré nebudú navzájom prepojené, a e, môjim cieľom je tiež zabezpečiť, aby komisia všetkými svojimi, svojimi krokmi prispievala k prioritám, ktoré sú stanovené a ktoré e, podporil Európsky parlament a tak, ako ich formuloval predseda komisie Juncker. Ďalej e, by som chcela, aby sme pracovali na otázke udržateľného rozvoja nie tým, že budeme plniť jednotlivé cieľa, ale že budeme tvoriť čo najlepší právny rámec, ktorý bude podporovať dosahovanie cieľov. A ak sa nám podarí právny rámec trocha zlepšiť, tak možno Eh, si budeme môcť eh, stanoviť aj ambicioznejšie ciele. Pán predseda, ja by som chcel eh, hovoriť čo najstručnejšie, pretože viem, že otázok bude veľa. Niektoré z nich už teraz očakávam, budem sa snažiť na ne odpovedať čo najlepšie, tak aby váš výbor pochopil, čo, ako to myslím. Ďakujem, pán podpredseda, za tento úvodný prejav Takto budeme mať viacej času na otázky kolegov začíname s prvým kolom otázok a dávam slovo predstaviteľom politických skupín a začneme Petrom Líze z EPP. Ja, vielen Dank, Herr Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán predseda komisie. Myslím, že je dobré, že dnes máme túto príležitosť diskutovať. Myslím si však, že by som sa mal predsa len opýtať, prečo táto príležitosť prichádza až tak neskoro. Koordinátori ešte 2. novembra rozhodli, že najmä vzhľadom na to, že máte na starosti aj udržateľnosť, že by sme sa mali tu vo výbore stretnúť a odvtedy uplynul dosť dlhý čas eh, od 2. novembra, teraz je začiatok marca. Ja sa chcem opýtať, prečo to takto dlho trvalo a chcem sa opýtať taktiež, či už je pravda, že ste mali na stole aj návrh, že by sme sa mali stretnúť spolu s výborom ITRE. Údajne teda návrh bol predržený z vašej strany. Ja eh, kladiem veľký dôraz na to, aby sme spolu s výborom ITRE eh, svoje veci koordinovali a aby sme eh, spolupracovali. To funguje s kolegom Karinšom, ale my chceme hovoriť za seba. Nechceme od komisie žiadne konkrétne rady, ako majú zasadať naše výbory. Preto si chcem vypočuť od vás, či je to pravda a prečo to takto dlho trvalo. Ďalej, nie sme spokojní s tým, že došlo k stiahnutiu balíka o odpadoch. V skupine EPP bola síce väčšina za to, ale to v výbore to dopadlo inak. Ja osobne eh, by som chcel eh, vedieť, eh, v akom zmysle by mal byť nový návrh, ambicioznejší. Myslím, že to budeme veľmi pozorne sledovať. Nechceme teda len prázdne slova, chceme tiež vedieť, ako to presne má fungovať v praxi. Skupina EPP kladie veľký dôraz na uplatňovanie legislatívy v praxi a pre nás je dôležité e, po vyhodnocovaní, aby sme nestratili z ohľadu toho, že niektoré konkrétne legislatívne hry sa musia aj v praxi presadzovať. Máme napríklad komisára pre životné prostredie z Malty a na Malte napríklad sa neuplatňuje riadnym spôsobom smernica o ochrane vtákov Mm, neviem, ako presne by sa to mohlo zmeniť. Je predsa legislatívne predpísaná ochrana vtákov, ale by sa v praxi dodržiavať. Mm, ešte posledná vec v diskusii o možnom hodnotení a návrhoch možnosť E, sa hovorila aj o smernici o ekodizajne. E, chcem vás požiadať, aby ste nestiahovali smernicu o ekodizajne, aby ste sa ju nesnažili nieko odľahčiť môžeme pristúpiť pragmatickejšie k uplatňovaniu v praxi, môžeme dokázať týmto našim občanom, že dokážeme, dokážeme sa z veci ponaučiť, vyvodiť dôsledky. Napríklad eh, v súvislosti so zákazom bežnej žiarovky sme vždy upozorňovali, že sú alternatívne o mnoho mnohostrannejšie, napríklad eh, úsporné žiarivky. Možno v roku 2016 eh, dôjde už k zákazu halogénových svietidiel a ja vás chcem počuť, aby ste čo najráznejšie konali tak, aby sme dali občanom jasne najavo, že vieme e, byť dôslední. E, ďakujem pekne. Teraz sa pán Matias Grote, mene socialistov. E, ďakujem, myslím, že je dobré dnes diskutovať s podpredsedom komisie aj pri vypočutiach sme bojovali za to, aby téma udržateľnosti bola prominentne obsadená. Myslím, že je obsadená teraz veľmi prominentne. 100 dní už uplynulo a myslím, že je vhodné dohodnúť sa na tom, čo sa vlastne deje. Bol tu veľký rozruch, e, napríklad v súvislosti s balíkom o odpadoch, že bol stiahnutý. Myslím, že by sme sa mali pozerať vpred, a snažiť sa o to, ako dosiahnuť skutočne fungujúce obehové hospodárstvo. To, že tu budeme s bolestiami brucha lamentovať, to celú vec iba pretiahne. Myslím, že sa môžeme nechať pozitívne pred prekvapiť. E, obehové hospodárstvo je e, veľmi e, dobre rezonujúcou témou. Tá môže priniesť aj nové pracovné miesta, hospodársky rast. Ja by som bol rád, keby ešte pred koncom roka sme mali konkrétny návrh, tak aby sme to v parlamente mohli začať na ňom pracovať a aby sa to ešte ďalej nepredlžovalo. Pred dvoma rokmi sme diskutovali veľmi zaujímavo tu vo výbore. Bol tu Edmund Stoiber na moje pozvanie. Ten má na starosti e, viesť pracovnú skupinu na znižovanie miery byrokracie a téma uplatňovania legislatívy v praxi taktiež spomenul a veľmi kontroverzne sme to, teda- sme to vtedy diskutovali a aj odpad je v právomoci členských štátov. Nie vždy sa legislatíva uplatňuje e, v praxi e, správne, niekedy sa veci oneskorujú, dochádza k narušovaniu vnútorného trhu. Ja by som rád, keby komisia na toto upozorňovala. Často totiž e, sa pripisuje vina Bruselu a Ja to vidím tak, že komisia je ako vrece múky, e, môžete po ňom e, búchať, klopať, koľko chcete, vždy z neho niečo vypadne. Komisia sa musí byť schopná aj brániť, e, musí presne poukázať na to, kde sa legislatíva v praxi nedodržiava, že tam je pes zakopaný, keď sa vraciame my do našich volebných okrskov, ľudia sa nás pýtajú, prečo sa veci um, nedejú rýchlejšie. 15 rokov sa legislatíva nedodržiava a potom zrazu i hneď uh, tie najsilnejšie zbranie a vysia pred nami žaloby. E, podľa mňa by komisia mala zakročiť skôr. A ešte posledná prozba. Možno ešte k tomu kolegovia budú niečo hovoriť. Došlo k viacerým nedorozumeniam. Peter Líze už e, spomenul, čo sa týka stretnutí spolu s výborom ITRE. My sme poslanci parlamentu, u nás sa veci eh, ponímajú inak. My nemáme vládne koalície, tak ako v národných parlamentoch a na toto kladieme veľký dôraz. Chceme lepšie navzájom komunikovať a snažíme sa predchádzať nedorozumeniam, ako napríklad aj eh, v prípade balíčka o odpadoch. Myslím, že teda naše dnešné stretnutie je dobrým ďalším krokom vpred, tak aby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 by mohla byť položená priamo aj komisárovi Ševčovičovi. Ide tu však o lepšiu legislatívu a preto sa pýtam vás. Zasada dobrého fungovania EÚ je stanovená v zmluve a zmluva nie je vždy celkom jednoznačná. Návrhy si niekedy neviem, trochu protirečia a to vyvoláva dosť schizofrenický dojem. Napríklad energetický mix na jednej strane zmluva dáva Európskej únie väčšie kompetencie vo vytváraní energetického mixu a na druhej strane jasne hovorí, že návrhy EÚ by nemali narúšať právomoci členských štátov, pretože členské štáty samotné si volia svoj energetický mix. A existujú isté zmluvné postupy a konania, ktoré hovoria o jednomyselnosti v Európskej rade, ak sú návrhy komisie odlišné od návrhov členských štátov. Na toto sa komisia neodvolala, keď išlo o návrh ETS. To malo pre Polsko veľmi veľký význam. Chcem sa opýtať teda na nasledovné Pozreli ste si tento predpis? Presné znenie je odlišné od e, interpretácie. Členské štáty si vykladajú tento predpis inak, teda odlišne. Aj keď zmluva z týchto predpisov vlastne vychádza. Hoci nie sú jednoznačné uplatňovanie predpisov v praxi nie je vždy v záujme členských štátov. Predpisy, ktoré sa týkajú kontroly energetického mixu v členských štátoch, by sa mali zo zmluvy vyňať. To tvrdí jeden náš kolega. Ale možno by sa to mohlo urobiť aj opačne. Možno členské štáty by mali mať väčšie právomoci v otázkach energetického mixu, pretože členské štáty predsa sú zodpovedné za udržateľnú ekonomiku. Čo si teda o to myslíte? Myslíte si, že by sme mohli dosiahnuť revíziu e, takýchto e, odlišných predpisov? Myslíte si, že by bolo možné preskúmať, či litera práva je tak výrazne odlišná od uplatňovania praxi? Ak áno, ako zakročiť? Jan Gerbrandy za skupinu liberálov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcel privítať môj menom pána podpredsedu komisie Timmermansa. A zdá sa, že e, to dlho trvalo, kým sa dostal sem aj na výbor pre životné prostredie, ale e, dúfam, že si prečítal nejaké správy. Ja by som začal správou e, Svetového ekonomického fóra, ktorú vydalo fórum začiatkom tohto roka a analyzovalo v ňom rizika sveta, Eh, prvé tri rizika na tomto zozname sú eh, ekologické, týkajú sa nedostatku vody a straty biodiverzity. A toto sú rizika, ktoré ohrozujú najväčšie ekonomiky sveta. A druhý, druhá správa, ktorú by som chcel uviesť, je správa eh, Národnej rady pre bezpečnosť Spojených štátov, kde sa hovorí o megatrendoch, ktoré budú ovplyvňovať svet v roku 2030 a v dvoch prípadoch ide o ekologické rizika, ktoré sú považované za najväčšie rizika v súčasnosti. Ak to teraz spojím s tým, čo vyšlo minulý týždeň, e, teda naša vlastná agentúra pre životné prostredie Európska, ehm, kde v správe sa hovorí, že sa aj veľa dosiahlo, ale v oblasti klimatických zmien a znižovania biodiverzity sú ešte stále veľké nedostatky. No a toto sú práve tie najväčšie e, hrozby, ktoré som predtým spomínal. Takže napriek tým pekným slovám, ktorými ste začali svoje vystúpenie o veľkom význame udržateľného rozvoja, keď sa pozriem na pracovný program komisie, ale aj na, e, na plán e, predsedu Juncker, Junckera, tak e, tam udržateľný vývoj úplne absentuje. A jednou z desiatich priorít Junckera je klíma, ale to v nadväznosti na obnoviteľné energie. Ak si to prečítate aj medzi riadkami, tak ide skôr o energetickú závislosť, než o hrozby, ktoré vyplývajú z celkových klimatických zmien. Takže toto je podľa mňa veľký problém. Vy ste už naznačili, že ste vďační parlamentu za to, že e, ste dostali Eh, udržateľný rozvoj ako jednu z hlavných priorít do svojho portfólia, ale eh, s týmto sú zviazané aj určité povinnosti. a eh, ja mám dve otázky. Vzhľadom k obrovskému významu udržateľného rozvoja nielen pre životné prostredie, ale a práve aj pre tú sociálnu a hospodárskú stránku a pre budúcnosť sveta, očakáva moja frakcia, možno aj veľká väčšina tejto, tohto výboru, že výmenom komisie prídete s nejakou celkovou víziou udržateľného rozvoja. Moja otázka, druhá otázka je, či takúto víziu môžeme očakávať a kedy. To, to, to bola teda jedna otázka. Druhá otázka sa týka tej biodiverzity. E, podľa mňa toto je taká zmrazená kríza, taká tichá kríza. Ja už som o tom hovoril aj inde. Je to podľa mňa najväčší, jeden z najväčších problémov, akému budeme čeliť a spomínajú aj tie správy, ktoré som citoval. A tento rok nás čaká revízia našej vlastnej stratégie pre biodiverzitu a Eh, už sa ukazujú eh, známky toho, že sú pozorované obrovské problémy a nedostatky tejto oblasti. V súčasnosti, sa, v súčasnosti prebieha istý refit eh, smernice o habitatoch a ja sa chcem spýtať, či súhlasíte so mňou, že súčasná úroveň, súčasné úrovne ochrany v refite nesmú byť spochybňované počas tohto procesu a že dokonca by bolo treba urobiť ešte krok ďalej teda stanoviť si prísnejšie cieľe v oblasti ochrany biodiverzity aj vzhľadom k tým dvom správam Svetového hospodárskeho fóra a e, Národnej agentúry pre bezpečnosť e, Spojených štátov. Super. Ďakujem. Zague, Katarína Konečná. Ďakujem. E, Ďakujem, vážený pán podpredseda Európskej komisie. Ako ste sám úvodom uviedol, v vašom programe je veľa oblastí, ktoré sa dotýkajú nielen nášho výboru, ale sú vlastne aj s ním najviac spojené. Mňa by zaujímalo, vychádzajú z vášho úvodného prejavu, ktorý bol veľmi pekný a vyzeralo, že chceme dosiahnuť nejaký konsenzus, tak ale vo vašich krokoch, ktoré ste zatiaľ urobili, nezávisle od toho, že ste dnes, tri mesiace po tom, čo, ste, čo sme o tom o to poprvýkrát žiadali, tak nenašla som v tých slovách nič konkrétne. Máte na starosť dohľad nad vzťahmi, nad, e, teda vzťahmi EU inštitúcií, tak v rámci stiahovania legislatívy a v rámci programu REFIT ste stiahli legislatívu bez toho, že by ste to konzultovali s EP. Myslíte si, že je to dobrý začiatok našej 5-ročnej spoločnej cesty? a nemôže to nejakým spôsobom zhoršovať naše vzájomné vzťahy, pretože pre nás to bolo veľké prekvapenie a to sú kroky, ktoré nie sú veľmi politicky správne a keď hovoríte, aj kolega to spomenul, skôr ako stiahovanie legislatívy nemali by sme sa skôr venovať tomu, ako sa plní legislatíva v členských štátoch. Vy aj my vieme o x prípadoch, kedy sa legislatíva EÚ porušuje napríklad aj na úkor zdravia občanov a nie sme schopní s tým nič urobiť. Ani komisia, ani parlament. Nebola by toto lepšia a racionálnejšia cesta, než to, že začnete stiahovať návrhy, ktoré sú pripravené a sú už vo fáze, ktorá bola veľmi pozitívna, ktorá mohla pomôcť životnému prostrediu. A dovolte mi ešte jednu otázku k typu. Ste to práve vy, ktorí vo svojich prejavoch spomínate potrebu dialógu a občianské práva. Nemyslíte si, že v rámci budovania dialógu a práva na informácie by bolo dobré, aby občania vedeli viacej o obsahu zmluvy TTIP a aby tieto informácie nemali len z mass médií alebo z náhodou uniknutých informácií, keď sám hovoríte, že chcete dialog, tak toto je jedna z tých dialogu, hovoriť informácie e, narovno e, a teda napriamo a povedať také informácie, o ktoré občania žiadajú. Ďakujem. Ďakujem za zelených, bez account. Thank you, commissioner. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem aj pánovi komisárovi, že sem medzi nás prišiel. Ja si veľmi cením, že nemáte pripravené poznámky, čo veľmi často vidíme Eh, u komisárov, ale teda, že ste prišli pripravení na otvorený dialog, takže by som chcel nadviazať na tri veci, ktoré ste spomenuli v tom vašom úvodnom slove, ktoré myslím si zasluhujú trocha eh, väčšiu interakciu. V prvom rade ste hovorili, že, um, že lepšia právna regulácia má eh, troška zlý imič, ale ne, nesmie, nemôžete poprieť, že ste uh, ten imič sami zhoršovali, že? aj vy, ale hovorí e, pán komisár, no možno dobre, možno spolu, ale skúsme to rozmotať od začiatku, pretože my sme vždy kritizovali tú agendu RIFITu, ale, e, ale možno by sme sa k tomu nedostali, keby ste, keby ste s tým nezačali vy, takže možno by sme mali byť za to vďační. Ale uvedzme príklad. E, menovanie Štojbacha ako osobitného poradcu pre lepšiu priamu právnu reguláciu ste mohli očakávať, že to bude, že to bude kontroverzne, pretože jeho predchádzajúca práca bola kritizovaná e, zo strany ekologických organizácií, spotrebiteľských organizácií, odborov a napriek tomu ste mu dali takúto pomerne vysokú pozíciu a ja jednoducho nechápem, e, prečo ste to robili, takže toto by som poprosil vysvetliť. Po druhé ste spomenuli vo, vo vašom príhovore, že vás zaujíma skôr e, vidieť nejaké reálne výsledky respektíve nechcete hovoriť o cieľoch, ale skôr o tom, ako sa k ním dopracovať. Takže mohli by ste povedať niečo o tej agende v oblasti lepšej právnej regulácie, lebo iste chápete, že e, hovoríme napríklad o otázkach one in, one out, to je takéto pravidlá, jeden vnú, vnú jeden von. Uh, je to e, teda skutočne takéto niečo zvažujete, pretože pre mňa je to práve práve opak toho, čo ste povedali. Je to presne také, taká, také pravidlo, ktoré nemá vždy význam, pretože ak pravidlo nahrádza 28 národných pravidel jedným európskym, tak prečo by sme mali potom vnášať takéto záležitosti, že jedno pravidlo príde, jedno vystúpi, alebo teda jedno, jedno je zrušené. E, áno, e, presne tak, ako hovoríte, to môže byť, ale takto je to teraz formulované na európskej úrovni, pretože my sa teraz snažíme pozerať na európsku legislatívu, ktorá nevždy je 100% e, kvalitná, takže ja by som chcel, e, aby ste potvrdili, že o takýchto hlúpostiach sa nebude hovoriť. A ďalej e, konzistentnosť. Ak hovoríme o konzistentnosti, tak všetci sa iste zhodneme na tom, že ju potrebujeme, ale pre mňa je troška prekvapivé, že v materiáli o energetickej únii teraz propagujeme, teda minimálne nám je slubovaná legislatíva o odpade pre energetiku, teda waste for energy. A prečo teraz stiahujeme návrh o e, o obehovom hospodárstve a, a, pritom, e, a pritom vlastne nie sú žiadne ciele pre recykláciu a e, zároveň prichádzame s odpadom pre energetiku. Čiže naj, najhoršia vec, e, ktorú môžeme s odpadom robiť hneď po skladkovaní, je spalovať odpad. <laughs> Lebo teraz vlastne sa dostávame k tomu, že propagujeme spalovanie a spalovne, ktoré sme predtým v podstate zavrhovali a zároveň vysielame signál e, odvetu recyklácie, že aspoň v súčasnosti tá recyklácia nie je až taká dôležitá. Takže ja by som chcel poprosiť, aby e, ste e, objasnili, že ten odpad, ktorý má byť recyklovaný, by nemal byť využitý na, dáme, dáme tomu spalovanie, teda pre energetiku. Ďakujem. Ďakujem za EFDD, pán Piedičiny. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po taliansky. Pán komisár, pridávam otázku, ale nadvezujem na predrečníkov o stiahnutí legislatívneho návrhu o odpadoch. Malý pocit je, mám pocit, že som to pochopil tak a že sa to týkalo všetkých členov výboru MV, že komisia neberie do úvahy stiahnutie legislatívy o odpadoch ako naliehavú tému či argument. A ak toto nie je naliehavé, tak povedzte mi, čo je naliehavé. Ja vám poviem, že ja pochádzam z tej oblasti, kde celé roky všetky inštitúcie umožnili, že stovky kýl a odpadov prichádzali na naše e, územie a tam sa akumulovali. A predstavte si potom, čo máte povedať občanom, občanom keď musí sa robiť politika uťahovania opaskov, že oni na, vlastný, na vlastnom území musia akceptovať nukleárne cintoriny. keď milióny eur sa použili na realizáciu elektrární e, alebo spracovania e, odpadu a e, spalovní. Teda keď sa potom výsledkom spalovania sú rôzne škodlivé alebo horlivé, horlavé plyny. A povedzte mi, či je na, nie je naliehavé vzhľadom na výsledky vedeckých štúdí a Svetovej zdravotníckej organizácie to, že dochádza k zvýšeniu úmrtnosti kvôli rakovine, kardiovaskulárnym chorobám a cukrovine. Ak toto nie sú naliehavé témy, tak mi povedzte, aké sú naliehavé témy pre túto komisiu. Ďakujem. Po prvom kole otázok dám slovo pánovi podpredsedovi Timmermansovi, aby blokovo odpovedal. Ďakujem. Why did we meet only now? Prečo sme sa stretli až teraz? E, tak poprvé, pán Líze, ja som sa stretol s vami a vy ste boli jeden z prvých ľudí, s ktorými som sa stretol. Mal som... My sme... My sme uh, hovorili viac než hodinu, možno viac než hodinu a pol. A mohli sme hovoriť o všetkých týchto veciach. Ja som sa stretol aj s viacerými vašimi kolegami, nielen s vami. Ale vážne. Ja som veľmi chcel prísť sem na výbor. Snad nie je takého člena komisie, ktorý by bol na toľkých výboroch ako ja, ktorý sa stretol s toľkými poslancami Európskeho parlamentu. Vzhľadom k môjmu portfóliu je to pochopiteľné, ja sa snažím eh, urobiť maximum, ale som rád, že sa stretávame aspoň teraz a dúfam, že budete akceptovať eh, to, že nemal som žiadne politické dôvody s takým otálením. Vzhľadom k búrlivosti diskusie od uvedenia programu komisie. Samozrejme, bolo osobitne v mojom záujme, aby som sa stretol s vami, s vašim výborom. Takže je to len otázka, je to len otázka harmonogramu a plánovania a nie nejakého úmyslu alebo postranných e, cieľov. Ešte raz, hovorili sme o témach, e, mali sme teda priestor sa o nich porozprávať. A čo sa týka balíka o odpadoch, tak k tomu bolo viacero otázok, takže k tomu prejdem hneď teraz. E, v prvom rade domnievam sa, že ak e, sa do tej veci opreme a ak budeme pracovať naozaj tvrdo, tak e, budeme v prvom rade schopní predložiť kompletný balík o obehovom hospodárstve, ale minimálne by sme mali predložiť čo najrychlejšie revidované návrhy takým spôsobom, aby sme možno ani nestratili nejaký čas medzi teda prvo, prvým predloženým dokumentom a prvým balíkom, lebo z tých dôvodov, ktoré spomenul najmä pán Eckhart, by bolo dobré, keby sme sa pozreli na tie návrhy znova. Um, skutočne riziko e, toho, že v súčasnom balíku e, sa začne podporovať zadnými vrátkami spalovanie, to je príliš vysoké. A toto je jedna z rád, alebo teda jedna z informácií, ktorú mi mm, poskytli moji poradcovia v komisii, že pozor, keď to urobíme takto, tak je tu toto riziko, presne toho, čo popísal pán Eichhout. A ja sa presne tomu chcem vyhnúť. Chcem sa vyhnúť tomu, aby sme e, podporili, povedzme v niektorých členských štátoch, e, zvyšovanie kapacít spalovní namiesto hľadania iných udržateľných riešení. Takže Okrem iného, aj toto bol jeden z dôvodov, prečo ten balík chceme preskúmať. V prvom rade, ako som povedal, e, sa snažíme dbať na kvalitu legislatívy. Po druhé, a toto je vec, o ktorej som hovoril aj s viacerými zainteresovanými, aj v Davose, spomenuli ste Davos, e, preto hovorím v Davose, a ja som hovoril s ľuďmi a pýtal som sa ich, súhlasili by ste so mnou, keby sme e, vypracovali konzistentný návrh týkajúci sa obehového hospodárstva, lebo nemôžeme sa zaoberať len odpadmi. A jeden, z mater- jeden zo spisovateľov, ktorý sa podielal na knihe uh, od kolísky, kolíske, teda Cradle to Cradle, túto ponuku uh, rád akceptoval, alebo teda akceptoval tak, takúto myšlienku a uh, tiež uh, kolega z komisie sa, teda konkrétne pán Carlos, Carlos Modaš, e, sa pýtal e, zainteresovaných na ich názor na to, že by sme sa postavili k, obeho, postavili k obehovému hospodárstvu komplexne, teda tak, že by sme už vo fáze výroby dbali na to, aby ten produkt bol konštruovaný tak, aby sa mohol celý vrátiť znova do, do, do ekonomiky, do obehu, tak, aby sa nevytvárali, povedzme, produkty, ktoré automaticky by sa stávali nespracovateľným odpadom a my sa teda snažíme v komisii s kolegami maximálne pôsobiť na to, aby vznikol takýto plán, e, a to už v priebehu tohto roka. Určite by sme boli radi, aby to bolo v priebehu tohto roka, lebo nemá zmysel strácať čas. E, znova, nechcem, aby došlo k, akékoľvek, k akémukoľvek nedorozumeniu. Riešenie odpadu je samozrejme maximálne naliehavé. Komisia si je vedoma toho, že je to vec, ktorá je naliehavá a treba ju riešiť čo najrychlejšie. Treba ju však riešiť udržateľným spôsobom a to znamená, že sa musíme vyhybať tomu, aby e, ľudia, subjekty alebo, alebo krajiny hľadali alternatívy, ktoré budú legislatívne potom priateľné, ale, ale zároveň, e, zároveň horšie z, z ekologického hľadiska. Pokiaľ ide um, o ekodizajn, tak um, my prepracujeme, pamavé, celý balík o ekodizajne a to nie len z hľadiska zmeny cieľov. Tie ciele zostanú, zostanú cieľmi, ale snažíme sa zistiť, tak ako pri každom inom probléme, a tu sa obraciam na pána keď sme sa prvýkrát stretli, tak sme hovorili o mnohých otázkach a hovorili sme o tom, či navrhnutý, navrhnuté opatrenie je najlepším spôsobom, ako sa dopracovať k cieľu, ktorý sme si položili. Ja si myslím, že Ekodizajn už v niektorých problémoch viedol k úsporám energie a presne o to sa snažíme, ak chceme v tejto oblasti byť úspešní. Takže treba postupovať veľmi opatrne a riešiť prípadné prepracovanie teda maximálne opatrne. Ja ďalej sa obraciam na pána Groteho. Um, keď som sa snažil vysvetliť eh, ten balík eh, legislatívy o odpadoch a obehovom hospodárstve aj v Davose, aj inde, keď som sa snažil teda stretnúť aj so zástupcami veľkých korporácií, tak eh, musím povedať, že mám taký dojem, dokonca aj z odvetvia z podnik, zo strany podnikov, že tam panuje isté, isté, isté pozití, tá pozitívna nálada voči obe, obehovom hospodárstvu. A to nielen kvôli tomu, lebo je to vec v podstate nevyhnutná, um, ale aj z takého politického hľadiska. Čiže ja môžem na základe tohto veľmi pozitívneho pocitu, ktorý myslím, že tam existuje, lepšie komunikovať s ľuďmi, z odvetvia, s, s zainteresovanými stranami a získať podporovateľov pre túto myšlienku obehového hospodárstva a presadzovať a vysvetľovať myšlienky, s ktorými prichádzame my, prípadne posúvať veci rýchlejšie, pretože veľmi zaujímavé napríklad pozerať sa mimo našich hraníc, lebo napríklad aj v Číne. V Číne sa tiež e, ľudia pomaly zobudzajú a aj tam sa isté prvky obehového hospodárstva rozbiehajú celkom slubne, takže určite treba skúmať príklady zo zahraničia a myslím, že keď budeme veľmi opatrne navrhovať e, opatrenia Junckerovho plánu, tak e, tento Junckerov plán obsahuje ako jeden z veľmi dôležitých komponentov investície do e, problematiky obehového hospodárstva. Ja dúfam, že v nasledujúcich mesiacoch tomu dáme aj reálnu náplň, aby sme mohli ukázať výsledky. máme vážny problém tak s tým goldplatingom, teda s, so zmenením ustanovení európskej legislatívy na národnej úrovni, ako aj, ako aj s uvoľňovaním implementácie, aj kontroly implementácie. Ja si myslím, že táto komisia by mala maximalizovať svoju snahu o to, aby členské štáty implementovali to, na čom sme sa dohodli na európskej úrovni, aby to ani nejako nesprísňovali ani nezľahčovali ja, ja, si myslím, ja si myslím, že už len z princípu psychológie v časoch e, veľkej krízy, keď sme sa snažili riešiť e, problémy, ktoré boli naozaj akútne a trocha menej sme prihľadali na možno overovanie spôsobu implementácie, tak tam sa to ešte zneslo. Ale teraz musíme veľmi, veľmi dôkladne e, dohľadať na to, aby členské štáty nezískali pocit, že ak komisia nekontroluje implementáciu, tak nebudú musieť implementovať, aby nevznikali, ob, nevznikali deformácie vnútorného trhu a aby takéto deformácie neviedli poškodzovaniu životného prostredia. Okrem iného, samozrejme, môže dôjsť aj k e, zbrzdeniu ekonomického rastu alebo nevyužitiu hospodárskych príležitostí. To je reálne riziko. A ja napríklad sa často rozprávam aj so zástupcami malých a stredne veľkých podnikov a v a naprieč celým hospodárskym spektrom počúvam obavy z toho, ako regulujeme, ako sa regulácia implementuje na národnej úrovni, pretože vzdialenosť e, medzi týmito podnikmi na tej miestnej a národnej úrovni a nami na európskej úrovni je obrovská a je o mnoho väčšia než medzi veľkými korporáciami a európskymi inštitúciami. A jedna vec, kde by som skutočne rád dosiahol úzku spoluprácu a dohodu medzi Európskym parlamentom a komisiou. A e, to je práve uzavretie, alebo teda skrátenie tejto vzdialenosti medzi malými a stredne veľkými podnikmi a európskymi inštitúciami. Pretože e, malé a stredne veľké podniky e, tam nepanuje nejaká nálada, ktorá by, e, že by bol nejaký odpor proti zavádzaniu pravidel, pravidel alebo opatrení udržateľnosti. Vôbec nie, ale tie podniky nie sú spokojné s tým, čo oni vnímajú ako príval regulácie z Bruselu, aj keď v mnohých prípadoch ide o reguláciu, ktorá vzniká na národnej úrovni. Čiže práve toto je aspekt, ktorý bude treba skúmať a komunikovať s našimi zainteresovanými stranami na úrovni členských štátov. Pretože pre mňa je to, minimálne pre mňa je to teda veľký problém. Malé a stredne veľké podniky veľmi často bývajú tými najväčšími podporovateľmi európskeho projektu, ale teraz e, sa k nemu obracajú chrbtom, keď majú pocit, že im škodí a že im bráni fungovať e, čo najefektívnejšie. Takže určite by som chcel argumentovať pred týmto publikom čo najlepšie. Právne ohľady, pokiaľ ide o energetickú úniu, teda interpretácia práva v tejto oblasti. Niekedy mám pocit, že sme zabudli, ako sme vlastne začali budovať eh, tie formy legislatívy, ktoré by Európa mohla poskytovať. Ja mám taký pocit, že pôvodne smernice boli myslené ako nástroj, ktorý by prinášal objasnenie. Teda Išlo by o jasné pravidlá, ktoré by zároveň nechávali členským štátom priestor na to, aby našli správny spôsob, ako naplniť tento cieľ, ale myslím, že sa dá povedať, že v priebehu času sa aj smernice stali, stali preskriptívnym a veľmi detailným nástrojom regulácie, ktorý nenecháva členským štátom žiadnu možnosť e, sa odchýliť. A tu si myslím, že všetky všetky prvky zákonodárneho procesu na, európske, na úrovni Európskej únie by možno mali v rámci medziinstitucionálneho dialogu o tejto veci viesť dialog. Pretože tvorba zákonov by mala viesť k tomu, aby zákony objasňovali úmysel zmluv a nemali by skôr e, vznikať zákony pre legislatívu. No a mám pocit, že v niektorých oblastiach E, nie je až e, také želateľné e, prísne trvať na istých cieľoch a prísne predpisovať, ako ich členské štáty majú dosahovať. Niekedy teda má zmysel jeden prístup, teda stanoviť prísne cieľe, niekedy má zmysel ten iný prístup, stanoviť jasné, jasné postupy. Ja si myslím, že toto je súčasťou toho celého princípu lepšej právnej regulácie. Ale domnievam sa, že ak energetická únia má, má byť úspechom, tak nesmie, v žiadnom prípade nesmie sa zameriavať len na diverzifikáciu zdrojov energií a znižovania znižovanie závislosti od jedného zdroja energii. Musí ísť o akúsi tranzíciu, akýsi prechod na nové formy. Jednoducho nie je žiadna alternatíva. Ehm, my musíme e, ukončiť svoju závislosť od e, fosílnych palív. To je, to je absolútne, absolútny imperatív a tomuto sa nevyhneme. A práve toto by mal byť jeden z cieľov energetickej únie. Čo sa týka udržateľného rozvoja vo všeobecnosti, Musíme k tomuto zaujať koherentný prístup na všetkých úrovniach. Ja sa obávam, že ak napíšeme iba dokument o udržateľnom rozvoji, iba e, sa to celé skomplikuje, musí to byť súčasťou všetkých politických oblastí a o toto sa práve budem e, ja e, snažiť. Budem sa to snažiť podať tak, aby to na komisii prešlo, ale ja beriem do úvahy váš návrh, že všeobecný prístup by mohol byť taký, aby sa e, ztížili tie oblasti pôsobnosti, ale neskôr by som to rád prerokoval s svojimi kolegami. Čo sa týka biodiverzity, nemôžem sa k tomu teraz e, dostatočne dôsledne k tomuto vyjadriť. E, poskytnem vám však písomnú odpoveď. Čo sa týka prerokovania veci s Európskym parlamentom, ja si myslím, že som to s Európskym parlamentom prerokoval a Európsky parlament eh, jasne zaujal svoje stanovisko k pracovnému komi- programu komisie. Myslím, že pán Lize to popísal veľmi otvorene. Možno jeho názor je iný ako názor jeho politickej skupiny a ja sa musím snažiť dohľadniť eh, stanovisko väčšiny Európskeho parlamentu. Predložil som návrh eh, komisie, vypočul som si stanoviska a názory, ale väčšina eh, rozhodla inak. Teda neobvinujte ma z toho, že som parlamenty nevypočul. Diskutovali sme o tom aj v pléne, aj na úrovni politických skupín, aj na rôznych iných grémiách. Myslím teda, že sa nedá povedať, že som to neprerokoval s Európskym parlamentom. Čo sa týka dohody TTIP, myslím, že k tomu pristupujeme transparentnejšie ako kedykoľvek predtým. Jedno z prvých rozhodnutí e, tejto komisie bolo zvýšiť transparentnosť e, dokumentov, o ktorých sa rokuje. Aj tu teda nechápem vaše tvrdenie, že ste informovaní iba e, vďaka únikom informácií pán Štojber je poradcom predsedu komisie. Každý člen komisie si má nárok vymenovať viacerých poradcov. Pán Štojber je jedným z poradcov pána eh, predsedu komisie, takisto ako pán Barnie a ja mám viacero poradcov. Pán Štojber sa podelí so svojimi skúsenosťami, ktoré sú naozaj veľmi dlhodobé Mm, povedal som už viackrát veľmi jasne, ja zopakujem to aj teraz, e, ak robím plány o lepšej legislatíve, chcem sa postarať o to, aby boli vypočuté naozaj všetky strany a aby boli zohľadnené ich stanoviská. A taktiež som ochotný vypočuť si, aké sú najlepšie osvedčené postupy v členských štátoch. Niektoré štáty sa vyjadrujú, že postup jeden dnu jeden von je e, dobrý. Musíme sa postarať o to, aby bolo jasné, že legislatíva na európskej úrovni je niečo iné ako legislatíva na národnej úrovni, nie všetko funguje v praxi rovnako. Musíme to zohľadniť viacero rôznych faktorov, napríklad eh, doložky o ukončení platnosti, tie by prinútili eh, príslušné strany eh, overiť si, či to v praxi bude fungovať. Budeme sa snažiť v budúcnosti to robiť. Vidím, že nie je veľká ochota v tomto svetle skúmať existujúcu legislatívu. Myslím, že som týmto pokryl všetky otázky. Ďakujem za detailné odpovede. A teraz tu mám problém. Je tu 26 žiadosti o slovo. Pán podpredseda musí 2020 odísť, takže by som vás všetkých vyzval, aby ste sa obmedzili na jednu minútu a poprosíme pána komisára ešte o ďalší čas, aby mohol odpovedať Ivo Beled ako prvý. Nech sa páči. Thanks very much, uh, chairman. Ďakujem. Ja by som rada hovoril po holandsky, ak je to taká možnosť. Oh, ak je to jednoduchšie aj pre nás oboch. Hovorili ste veľa o obehovom hospodárstve ja by som urobil ešte jednu špecifickú dodatočnú otázku keď hovoríme o odpadovej politike, tak ste hovorili e, vo, vo vašom prvom vystúpení, že je to materiálna politika, pretože ak, a ak nebude e, dobrá legislatíva, tak môže sa stať, že z EÚ bude únik materiálu, ktorý by sa mohol v EÚ recyklovať, ale my to, ak to neurobíme, pretože e, sa to bude filtrovať do krajín, kde sú nižšie požiadavky. A potom ďalšia otázka o verejnom zdravotníctve alebo o verejnom zdraví, kde EÚ má kompetencie. Viete o tom hnutí o ovoci v školách? Prichádza mi veľa mailov, kde sa ma na to pýtajú. Hovorí sa o verejnom zdraví hlavne mladých a zdá sa, že komisia chce zmraziť návrh e, toho, e, teda tej aktivity ovocia v školách a teda či ste brali do úvahy princíp subsidiarity, stanovisko e, súdneho dvora. A ja dúfam, že toto nevypadne z programu REFIT. Ďakujem ďalší rečník a respektujte rečnícky čas. Thank you. Yes, um, Mr. Vice President. Vážený pán popredseda, nedávno ste sa vyjadrili v rozhovore s Lordom Mandelsonom, že znižovanie byrokracie e, podľa vás nie je ideologické, ale z toho, čo ste povedali, keď ste hovorili o malých stredných podnikoch, že majú obavy z toho, ako vzniká legislatíva. My sa obávame, e, že modely fungovania e, doposiaľ boli pevne e, zakotvené e, konferencia v Paríži si bude vyšetovať isté zmeny. Je dôležité e, prispôsobiť sa aj novým zmenám, ktoré, novým mileniovým cieľom, ktoré budú ohlásené v septembri. O, v čom náš môžete ubezpečiť, že tie návrhy, tie novinky, ktoré chcete predložiť, ktoré doložia, že naozaj chcete zabezpečiť rovnakú mieru ochrany kľúčových eh, habitatov a našich priorít v oblasti životného prostredia, že sa veci nepohnú k horšiemu, inými slovami. Pán Debesmaker. Eh, Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ako dobre, že ste tu dnes medzi nami. A tiež som rád, že ste eh, veľa spomenuli obehové hospodárstvo. Ja mám ešte jednu otázku. Ako tieňový ECR som zorganizoval v stredu pracovné raňajky o najlepších skúsenostiach z Flámska, teda z mojho volebného okrsku a s flámskymi firmami. A na základe týchto stretnutí mám tri konkrétne otázky. Všetci sa zhodnú na tom, že jednotný európsky trh je dôležitý a aj európske ciele, ktoré sme si stanovili. Máme na európskej úrovni legislatívu o odpade, ale neexistujú rovnaké podmienky pre všetky členské štáty a preto chcete prísť so špecifickejšími požiadavkami pre jednotlivé krajiny. Ako to chcete zorganizovať a ako chcete dosiahnuť tie rovnaké podmienky pre všetkých? Po druhé, obehové hospodárstvo vyžaduje firmy a konkurencieschopné hospodárstvo chcete pomáhať tomu obehovému hospodárstvu. Otázka je ako. A tretia otázka nadvezuje na Iva Beleta. Máme určité prvotné suroviny, ktoré sú nedostatočné a my tú prvotnú surovinu nemáme. Bohužiaľ, pán predseda udiera do mikrofónu a tým pádom nie je počuť rečníka originálneho. Pani Verdel na minútu. Thank you, Mr. Vice President. Ďakujem, vážne pán popredseda. Minulý rok eh, poslanci podporili uznesenie, v ktorom vyzvali komisiu, aby predložila akčný plán komisie eh, proti zločinom oblasti ochrany prírody. Je to zdroj príjmu pre rôznych eh, rôzne zločinecké skupiny, ktoré spôsobujú nestabilitu a pritom sú s tým spojené sumy v obnose až 2 miliardy každoročne E, tieto objemy sa neustále zvyšujú. Napríklad e, Čína nedávno zakázala dovoz e, slonoviny a taktiež Spojené štáty americké zakázali dovoz istých druhov mesa práve z týchto dôvodov. V úvode ste povedali, že komisia chce byť veľká vo veľkých veciach a malá v malých veciach. My sa domnievame, že táto oblasť zaslúhuje veľkú pozornosť a aj veľké európske kroky ako popredseda, e, ktorý má dbať aj na dodržovanie legislatívy. Podporili by ste aj komisára Belu v tom, aby Európska únia zakršila aj v tomto smere a to čo najrychlejšie. Nepočujeme pána predsedu, vystúpenie bez mikrofonu. voorzitter. Voorzitter, ik ben... Ďakujem pekne, pán predseda. som náhradničkou v tomto výbore. Mojím hlavným výborom je INTA, kde sa hovorí o obchodných dohodách. Existujú obchodné dohody, ktoré chcú byť hlboké a rozsiahle a preto vás možno prekvapí moja otázka. Určite poznáte prípad Vattenfall proti Nemecku. Vattenfall sa odvoláva na klauzulu e, špeciálneho súdu a bol to proces proti Nemecku, pretože chce skončiť s produkciou jadrovej energetiky. V Nemecku je to, aj v Holandsku je atomová energia problematická a je možné, že aj holandská vláda bude odsúť, alebo teda bude na lavičke obžalovaných. A otázka je, že ak Franz Timmermans nebude súhlasiť e, s týmto postupom, tak vlastne akým spôsobom budete, zabrzdíte túto iniciatívu proti Holandsku? Ďakujem. Thank you, Mr. Chair, uh, Mr. White. Pán Javor, eh, ďakujem, vážny pán popredseda. Eh, lepšia legislatíva neznamená len eh, lepšie dokumenty, ale lepšie uplatňovanie legislatívy v praxi. a Záruky uplatňovania v praxi sú súčasťou kontroly EU a členské štáty transponujú toto nariadenie či tak e, robia aj z hľadiska posilňovania svojich inštitúcií a spočíva to aj v partnerstve s občanmi, aby aj oni pôsobili aktívne e, v sledovaní tejto legislatívy aj dodržovania v praxi. Pán e, Potočník, bývalý komisár pre životné prostredie, mal isté iniciatívy v oblasti inšpekcie v oblasti životného prostredia. a Ja sa chcem opýtať, aké sú plány tejto komisie, či môžeme očakávať nejaké pozitívne kroky, čo sa týka týchto inšpekcií a taktiež prístupu k spravodlivosti. Podalo sa mi to do minúty. Ďakujem, pani Evi. Ďakujem. Rovnako ako predrečníci by som sa venovala vyjadreniam Európskej agentúry pre životné prostredie, ktoré hovoria o environmentálnych ukazovateľoch, ktoré hovoria negatívny vývoj zo so stredno, dlhodobo aj krátkodobého hľadiska. K tomu, keď pridáme klimatické zmeny, dopad na zdravie, tak tie naše ciele nedosiahneme medzi ukazovateľmi. Máme rôzne e, štatistiky, ktoré sa zhoršujú v jednotlivých oblastiach, či už e, zem, e, vzduch, e, skleníkové plyny a tak ďalej. V tej správe Európska agentúra hovorí o tom, že 400 tisíc umrtí v EÚ sa môže pripísať znečisteniu ovzdušia. Tiež sa spomína zvýšenie ľudskej expozície na chemické látky, ktoré majú vplyv na endokrinný systém. A hovorilo sa o publikácii usmernení pre tieto e, m, látky a oni chcú jednoducho znížiť expozíciu e, ľudí týmto chemicky, na tieto chemické látky. Grazie, ora Mr. Florence. Pán Florence. Ja, vielen Dank. Ďakujem, vážny pán popredseda. E, teším sa, že ste prišli. Srdečne vás vítam. Nebudem sa tu už s vami hádať, už sme sa nahádali dosť. E, musím vám urobiť jeden kompliment e, k tomu, ako postupujete k politike. Že nechcete dennodenne meniť ciele, ale hovoríte precízne, aké kroky chcete prijať mm, vaša metafora e, so sípkami sa mi veľmi páči, ale chcem sa opýtať, čo presne chcete v praxi robiť. E, dokument o odpadoch sa bude meniť, e, to som pochopila, ale nevieme ako. Ako presne to prebehne? Ako bude fungovať tá lepšia legislatíva v praxi? Chcete zaviesť záväznejšie ciele? Kolega z ECR predsa jasne povedal, že tá rôznorodosť vo výkladoch bo e, vláda českých štátov sa predsa plánuje a tam to potom začne pokrivkávať v uplatňovaní v praxi. Musíte potom zvyšovať počet svojho personálu, aby sa to mohlo sledovať v praxi. Žiaľ, už nemám viac času. Možno sa budeme mať možnosť stretnúť e, aj na nejakom inom fóre. Stačila by mi hoci aj krčma obyčajná aby sme sa mohli porozprávať. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pár dňov. Euh, Pán podpredseda, kolegovia, vypočul som si čas vášho úvodného vystúpenia a s radosťou vám položím otázku veľmi rýchlo. Istý čas sa hovorí o registri transparentnosti pre lobbystov, pre lobbystov, ktorí sa chcú stretávať s komisármi, generálnymi tajomníkmi komisie a tak ďalej. Všetci títo musia byť zapísaní do tohto registra. No a tých 960 lobby by malo byť zapísaných od toho marca 2014 do tohto zoznamu. Mohli by ste nám povedať, keď idete budete pre, prezentovať túto dohodu komisie. Tak a teda akým spôsobom budete posúvať v tejto politike transparentnosti? Ďakujem. Pani Šeri Pierik. Predseda, ďakujem. Predseda, ja som veľmi rada, že pán Timmermans eh, je tu teraz eh, a, nie, a nebol tu predtým, pretože my sme mali mm, provinčné voľby v Holbách. Ja by som eh, chcela veľmi eh, počuť o tom, ako sa bude, kam sa bude uberať smernica o ochrane habitatov. V súčasnosti eh, nie je jasné miesto vykonávania a ak sa ukáže, že členské štáty budú uplatňovať opatrenia v opatreniach Natura 2000, tak to môže znamenať veľké obmedzenie urbanizmu a konkrétny článok v smernici o habitatoch sa hovorí, že E, že vykonávacie opatrenia, ktoré sa týkajú e, sociálnych a hospodárskych, alebo teda, ktoré majú e, hospodárske a sociálne dopady, tak musia byť dôkladne zvážené. Vy viete, aká je debata súča- so súčasným štátnym tajomníkom v Holandsku a preto by som chcela vedieť, ako bude prebiehať inventarizácia rôznych opatrení, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice o habitatoch a ako sa budú riešiť takéto konflikty, také spory napríklad s urbanistickým plánovaním alebo s krajným plánovaním a, a či ste tiež pripravení takéto e, sporné body rýchle inventarizovať a potom pracovať na kvalitnej realizácii, kvalitnej implementácii. Ale musia dostať. Kolega Bonafé. Ďakujem pani Brafe. Eh, Viceprezidente, grazie della... Ďakujem, pán podpredseda, za vaše významné vystúpenie. Bola to hudba pre moje uši, ale nielen pre moje, že som si vypočula od vás, že udržateľnosť odteraz bude súčasťou a základom nových politik komisie. Je jasné, že všetci chceme ísť cestou ekonomického rastu, ale správne ste povedali, ako máme znovu rast. Ten, roz, ten model rozvoja, ktorý máme e, za chrbtami, tak ten nevždy ide ruka v ruke s udržateľnosťou a udržateľnosť musí byť tým hlavným pilierom našich politík. Udržateľnosť je pre nás príležitosťou, a my sme už túto výzvu zobrali predtým a mali pred sebou aj tá otázka obehového hospodárstva, to je všetko, na ktorom chceme pracovať, pretože to znamená e, percenta z HDP. A teraz k samotnej otázke chcete zabezpečiť alebo tvrdíte, že budeme re, e, dohliadať nad rešpektovaním harmonogramu a je to pravda, že budete ambicioznejší pri uzavretí kruhu a ja vyzývam, aby rovnaká, rovnaké ambície Eh, boli aj v tej prvej časti, aby sme nerobili kroky vzad v tých našich pôvodných cieľoch. A vieme veľmi dobre, že bez peňazí sa eh, nedá veľa robiť a otázka je, že či v prípade eh, Junckerovho plánu, či teda urobíte niečo, aby boli financie, aby sa mohol tento plán zrealizovať, pán Duncan. Thank you very much, Chairman. I'm Ďakujem pekne. Ja by som mohol svoju otázku rozdeliť na 9 časti, ale myslím, že by to nebolo veľmi zdvorilé. E, chcel by som sa sústrediť na dopadové štúdie, najmä čo sa týka smernice o strednom spaľovaní. E, viete, že to je podľa nás veľmi ten e, cieľ, ale môže to mať veľmi negatívne vplyvy na ropné plošiny eh, na širom mori. Mnoho z týchto plošín eh, bolo dosť zaskočených, eh, keď zistili, že spadajú do tejto smernice. Chcem teda navrhnúť, aby pri vypracovaní dopadov štúdiu sme predchádzali takýmto prekvapeniam. Myslím, že by sme mali skôr sa snažiť varovať tých, ktorí sa to bude týkať. Táto smernica chce Ehm, stiahnuť eh, tieto plošiny z platnosti inej smernice. Myslím, že to je rozumné. Podľa mňa si to zaslúži podporu, ale podľa mňa kľúčové je predovšetkým predchádzať takémuto ehm, prekvapovaniu, zaskočovaniu ľudí. Ďakujem pekne, pán Faria. Krásne, prezidente. Um, ehm, signor viceprezident. Ďakujem. Pán podpredseda, vítajte tu dnes medzi nami. Je to poprvýkrát, čo ste tu dnes medzi nami. Ja verím, že to nie je posledný krát. Pán podpredseda, poslednom volebnom období sme prijali stanovisko k smernici o transparentnosti cien liekov a bolo, prešlo to v prvom čítaní. Ja ako spravodajca som sa vyjadril k tejto otázke aj s tieňovými a upozornil som na pokrok, ktorý sme týmto návrhom dosiahli, ale ešte som nedostal žiadnu odpoveď k tejto otázke. Chcel by som vedieť, prečo sa komisia rozhodla stiahnuť tento návrh a urobiť revíziu v marci. EP podporil pokrok v tejto smernici, hlavne pre nové farmaceutické a inovatívne výrobky, ktoré poskytujú nové terapie pre pacientov a tiež genické, genetické terapie farmaceutický priemysel by získal prístup na trhy za transparentnejších podmienok. Takže dve krátke otázky. Keďže tieto témy sú stále aktuálne, chcel by som vedieť, či komisia chce reformulovať, zrevidovať tento návrh ak áno, kedy. Ja viem, že ešte už nemám čas, ale chcel by som ešte vedieť, aké aktivity plánuje komisia v prípade prístupu k novým lekárom, napríklad proti žltačke C. Pán Alistia Baruns. Nepočujeme rečníka vystúpenie bez mikrofonu. Perdón, gracias, ahora. Eh, eh, señor Timmermans, quiero... Pán Timmermans, oceňujem vašu opatrnosť a to, že chcete postupovať a pracovať koherentne, legislovať lepšie, teda mať lepšiu právnu úpravu, aj keď nemáte tendenciu vidieť flašu poloprázdnu, tak mám niekedy pocit, ako keby ste nám prekopávali loptu na našu časť ihriska, ako keby ste e, do legislatívy nechceli dávať obsah. Chcete mať mm, kompletný balíček e, k obehovému hospodárstvu, ale zatiaľ vysielate také e, zmetené posolstvo občanom, pretože tí, ktorí sa rozhodnú pre spaľovanie, tak využijú to, že nebudete niečo robiť a povedia, že všetko toto niečo stojí potom sa hovorilo o úlohe členských štátov. Ja by som chcel vedieť, akým spôsobom budete brať do úvahy názory občanov a miestných a samozpráv. Grazie adesso Mr. Schleck. Pán Schleck. <laughs> uh, Mr. Vice Chairman, uh, this commission stated uh, Komisia si stanovila za jednu zo svojich priorít rast a pracovné miesta. Dnes si viackrát spomenuli, že toto je v súlade so zásadou udržateľného rozvoja. Teda chcem sa opýtať, ako dokážete vysvetliť nekoherentnú politiku v oblasti EÚ, keď sa stanovujú cieľe v oblasti klímy a e, životného prostredia, ale ešte stále platia dotácie na posilné palivá a, a taktiež e, e, postupy v oblasti politiky hospodárstva ničia prírodu a taktiež nepomáhajú samotným polospodárom. Ďakujem za vaše odpovede. Pani Šujica. Hvala Giovanni, pozdravím gospodina Timermansa. Ďakujem. A ja chcem privítať pána Timermansa. Veľmi pozorne som si vypočula e, vaše vyjadrenia. Nie ste ochotní príjmať žiadne kompromisy, ale nepochopila som z vašich odpovedí jednu vec. Hovoríte, že v niektorých krajinách legislatíva e, sa dodržiava a striktne a inde nie. Pamätám si bývalého slovenského prezidenta Tita, ktorý povedal, že by sme nemali celkom dôsledne dodržiavať zákony. Musíme e, prehodnotiť e, proces príjmania rozhodnutí a musíme predchádzať tomu, aby sa schváľovalo 28 rôznych e, rozhodnutí, keď sa môže prijať jedno, teda ako chcete dosiahnuť koherentnosť a koheziu a zároveň vyzývate krajiny, aby prijímali svoju vlastnú legislatívu. Chcem oceniť, že nepristupujete k udržateľnému rozvoju iba ako v súčasti životného prostredia, ale že to vnímate ako súčasť rozvoja celej spoločnosti. Ďakujem. Jolajnen. Vážený pán predseda, aj dúfam, že udržateľnosť je srdcovou záležitosťou a nie len um, nejaké, nejaká práca škrupina. Už uh, v pôvodnom v programe ste na to pozabudli, v programe komisie a až na nátlak Európskeho parlamentu sa to potom uh, e, pridalo do vášho portfólia. Máme uh, už schválený 7. rámcový program Komisia Rada Parlament sa dohodli na 12 prioritách do roku 2020. Chcem sa opýtať, či chcete uplatňovať všetky priority v praxi a ak nie, ktoré chcete hodiť pod stôl. V poslednom období sa diskutovalo veľa o um, efektívnosti využívania zdrojov. Nejde tu len o energetickú efektívnosť, ide tu o celkovo efektívnejší prístup k zdrojom a predpokladalo sa, že by sme mali formulovať záväznejšie ciele eh, na spotrebu materiálu a pôdy. Chcem sa opýtať, či v tomto smere môžeme niečo konkrétne očakávať, alebo či aj to eh, postupne vypadne. Ďakujeme. Teraz eh, pani Girling. Ďakujeme. a ďakujem aj vám, pán Timmermans. Myslím, že môžem podporiť vaše cieľo znižovať mieru byrokracie a zvýšiť jasnosť a zretelnosť, zrozumiteľnosť. Teda trošku ma e, zmiatol váš nedostatok e, jasnosti vo veci hlavného vedeckého poradcu. Ak dovolíte, môžem citovať z vášho vyhlásenia na skupine schôdzi, keď ste dostali otázku e, na, na Margo tejto funkcie. Povedali ste, áno, mám tohto poradcu na svojom papieri, neviem, čo presne tomto e, dosiahneme, ale môžem vám slúbiť, že e, hlavný vedecký poradca naďalej bude fungovať. Teda chcem sa opýtať, e, ako to vyzerá ďalej. Pani Miller? Pán predseda, práve teraz tu hovoríme vo výbore o zákaze klonovania v hospodárstve a taktiež o zákaze potravín z genovou technikou. Chcem sa opýtať, aké e, sú to prepojenia s rokovaniami o dohode TTIP z USA. A ďalšia otázka, strategický rámec pre energetickú úniu. Ako podľa vás e, bude vyzerať e, obchod s emisiami po roku 2020? V súčasnosti sa k tomu pristupuje dosť laxne. Chcem sa opýtať, ako vyhodnocujete terajšie postupy z hľadiska dodržiavania cieľov do roku 2020. Teraz pán Denis Romaria. Monsieur le Président, merci. Monsieur... Ďakujem, pán predseda, pán podpredseda. Veľmi rýchlo ďakujem za vaše úvodné slova. Udržateľný rozvoj, rozvoj musí zablažovať všetky politiky. Hovoríte menej legislatívy, aby tej právnej úpravy bolo, bola lepšia. To je dobré, ale udržateľný rozvoj, to znamená aj vytváranie práva a právo musí ochraňovať a obávam sa, že táto súčasná orientácia nebude pauzou e, v dobi ani nových práv, keď situácia a stav životného prostredia sa všade zhoršuje. A druhá poznámka, biodiverzita. informácia. Nachádzame sa v takej situácii, ktorá nás vyzýva k tomu, aby sme sa biodiverzite venovali rovnako ako klimatickým zmenám. Je tu siedma vlna vyhnutia živočíšnych druhov a posledná poznámka oceány. v morskom hospodárstve je nový priestor pre ekonomický rast, pre vývoj, pre rozvoj a EÚ by mohlo byť pionierom pred inými mocnosťami, keby masívne investovala do morského hospodárstva vzhľadom na to, že máme také obrovské, obrovský prístup k moriam. Thank you. Now, last but not... A teraz eh, na záver pán Branden. Ďakujem veľmi pekne, keďže som asi na 9 mesiacov vypadol z klimatických rozhovorov v Paríži a klimatické zmeny sú na, napriek tomu stále najväčšou krízou a ak by európske eh, štáty deklarovali nejaké víťazstvo nad klimatom, tak by to bolo víťazstvo od tak Pirhovo. Musím povedať, že eh, tu treba citovať Francisa Bacona, ktorý povedal, že ak chceme dosiahnuť výsledky, ktoré sa predtým nedosiahli, musíme očakávať metódy, musíme, musíme zapojiť metódy, ktoré sa predtým nepoužili. A to je v podstate myslenie mimo e, škatule, ktoré pochádza zo 16. storočia a naznačuje nám, akým smerom by sme sa mali uberať. <laughs> And now the floor is yours. <laughs> thank you for all those questions. I'm not... Ďakujem veľmi pekne za všetky tie otázky. Bolo ich veľa, pokúsim sa na ne odpovedať čo najlepšie. Pán Belet má úplnú pravdu. Je to vážny problém s únikom materiálov mimo Európsku úniu. Tento problém je vážny aj preto, lebo členské štáty nemajú rovnaký právny rámec, ktorým by mohli e, proti tomuto brániť, proti takémuto úniku odpadov. Napríklad francúzskí e, podnikatelia, ktorí e, pôsobia v šrotovníctve, tak vo Francúzsku sú podrobovaní pravidlu, podľa ktorého všetky transakcie, ktoré nie sú hotovostné, teda prebiehajú bezhotovostne, teda pardon, že všetky transakcie musia byť bezhotovostné. Ale to sa netýka krajín, alebo teda neplatí to v krajinách ako napríklad v Belgicku, v Nemecku, v Holandsku, kde platby v dajme tomu, v kovošrotoch môžu byť aj hotovostné a tým pádom sú mnoho ťažšie dosledovateľné a veľmi ťažko sa zatvárajú zadné, zadné vrátka. Takže je to, nie, nie je to nelegálne, členský štát takto môže upraviť transakcie v Eh, oblasti druhotného spracovania surovín, ale dochádza eh, presne k tomu, na čo ste upozorňovali, teda, že z Francúzska uniká napríklad eh, druhotná surovina alebo kovy ako druhotné suroviny do týchto štátov, kde, kde sú transakcie jednoduchšie. Takže ja som túto, tento nesúlad objavil, keď sme skúmali, či existujú nejaké takéto cesty a môžem povedať pánovi Beletovi, že je to určite vec, ktorá je na našom radare a sledujeme to. Pokiaľ ide o otázku eh, ovocia na školách, toto je jedna z obľúbených tajem. Komisia skúma v tejto chvíli túto záležitosť a ehm, momentálne eh, vás musím troška poopraviť. Eh, súčasná situácia nie je úplne v súlade so správou auditorského dvora. My to teda skúmame aj s Philom Hoganom, komisárom zodpovedným za polnospodárstvo. Ukazuje sa, že v tejto fáze komisia musí preskúmať, či pravidlo subsidiarity bolo splnené. Správu samozrejme auditorský dvor upraví podľa výsledkov, ale ja si myslím, že si je naozaj treba položiť otázku, či je úlohou Európskej únie poskytovať školám potraviny alebo mlieko. Teda konkrétne ovocie alebo mlieko. A, um, opakujem, skúmame to, teda skúma to najmä komisár Hogan, do ktorého rezervu to spadá. Tak e, odišiel pán Danc, takže prejdem na ďalšiu otázku k, k konzistentnosti. Aj pán Kezmaker odišiel, tak eh, <laughs> to sa nám potom urýchluje to odpovedanie. K zločinom proti teda zločinom v oblasti chránených druhov. To budem musieť odpísať, odpovedať písomne, pretože v tejto chvíli nemám dostatočné poznatky aby som vedel odpovedať priamo. ISDS mm, som si plne vedomý svojej zodpovednosti. Mm, ďakujem za pripomenutie. Budem určite skúmať, či je priateľné alebo nie. Aby sa toto dialo, komisia bude skúmať e, a teda teraz skúma rôzne možnosti a budeme musieť vykonať dôkladnú analýzu a prediskutovať celú túto problematiku a zhodnotiť, ako, ako informovať o výsledkoch. Ale niektoré obavy sú odôvodnené, niektoré nie. Ak sú takí, ktorí tvrdia, že systém ISDS by bol koncom demokracie, tak ja si myslím, že to je zase troška prehnané. Vzhľadom k tomu, že existuje, existujú stovky systémov ISDS na celom svete, Možno to nie je dokonalé riešenie a možno sa k tomu vyjadrí súdny tribunál, ale ja som v tejto veci zatiaľ nevyvedel žiaden záver a to je veľký rozdiel. Ľudia ma žiadajú, aby sme to skúmali dôkladne, ale pritom sa mi to ešte dôkladne preskúmali, pretože už došli k záveru. To je troška problém. Takže my to budeme naďalej skúmať dokladne a prihľadať aj na vaše závery. V konečnom dôsledku je lepšie implementovať existujúcu legislatívu a tu budeme musieť skúmať e, možnosti konania o porušení. Teda takéto možnosti to sú a ja nechcem povedať, že sa to týka len tejto oblasti životného prostredia, ale celého spektra ostatných vykonávacích problémov, o problémov s implementáciou. Prístup k spravodlivosti, tam práce prebiehajú. Ja by som chcela, aby všetky naše kroky boli konzistentné s politickými prioritami komisie, teda princípom lepšej priame, právnej regulácie. Tu nechcem špekulovať o tom, kedy táto iniciatíva by mohla byť, ale pracujeme na tom. Povedal som už predtým, že v otázke biodiverzity by som chcel poskytnúť odpovede písomne, pretože to sa týka teda toho prvého kola, takže to len opakujem, aby sme sa vyhli nedorozumeniu. E, balík o kvalite vzduchu nebol stiahnutý, je stále na stole. Budeme, hovor, budeme skúmať možné pozmeňovacie návrhy. V parlamente to, to bolo v prvom čítaní. Rokujeme o tom aj s ostatnými výbormi. Budem hovoriť aj so spravodajcami, ktorí túto tému majú v gestii. Takže aby nedošlo k nedorozumeniu, určite sa toto vecou zaoberáme. pán Florenc, pán Karl-Heinz Florenc sa ma spýtal, čo s tým chcete teraz robiť. A ja by som vám povedal toto. Ja chcem veľmi opatrne pred e, predložením prípadného návrhu, nového návrhu, dajme tomu obehovom hospodárstve, tak chcem e, dostať tomu slovu, ktoré bolo dané Európskemu parlamentu a chcem dosiahnuť takú, takú, takú úroveň a kvalitu, akú sme prislúbili. Nechcem vrhnúť medzi vás kúsok či dva. Rád by som e, celú problematiku riešil komplexne, aj keď e, niekedy je to lákavé dať von niečo, len aby som upokojil hladinu. E, s Európskym parlamentom ďalej sme dosiahli, myslím, dohodu o povinnej transparentnosti a registrácii, pardon, povinnom, povinnej registrácii kontaktov. Myslím, že komisia pardon, zmluv. Myslím, že komisia tu vykonala celkom dobrý pokrok a ja by som určite privítal Takže je dôležité, aby existovala plná transparentnosť, eh, tak aby ľudia vedeli, s kým sa stretávate. A zároveň ľudia, ktorí sa stretávajú s vami, budú mať povinnosť sa registrovať. Ja si myslím, že to zvýši transparentnosť. Ale som otvorený návrhom, ako túto situáciu zlepšiť pre obe strany. A obidvaja, obidve strany samozrejme budú musieť rokovať aj s radou o tejto veci. K smernici o habitatoch teda ke prepracovaniu, ktoré momentálne prebieha. Ja nepodporujem zníženie úrovne štandardov ochrany, ak sa pozriem na krajinu, ktorú podľa môjho názoru poznám celkom dobre, to je teda Holandsko, tak ehm, mnoho problémov vzniklo preto, lebo boli implementované na národnej úrovni a to samozrejme popierajú alebo teda popierali rôzni ministri eh, polnohospodárstva v histórii holandských vlád. Ale myslím si, že ak sa pozrieme na to, ako rozdielne je smernica implementovaná v jednotlivých členských štátoch, tak je skutočne zaražajúce, prečo v niektorých členských štátoch to vedie k takému eh, výraznému nárastu problémov. Ďalej, eh, môžem potvrdiť, že chceme vystupovať ambiciozne v oblasti odpadu a k obojomu hospodárstvu. Ja teda budem pracovať maximálne preto, aby sme predložili návrh ešte v tomto roku. Tam to nadvezuje na prvý rozbeh projektov v tom rámci Junckerovho plánu a vzhľadom k nadšeniu, ktoré panuje tak zo strany podnikov, ako aj verejnosti, by som bol teda vďaka tomu, že takéto nadšenie je, tak by som bol veľmi prekvapený, keby tie projekty, ktoré budú na báze verejno-súkromného financovania, tak e, aby sa nerealizovali aj v tejto oblasti. Každopádne obehové hospodárstvo bude na jednej z prvých pozícií e, a určite priťahne nejaké investície. E, ja už som hovoril s vami o ťažobných plošinách, morských ťažobných plošinách, takže nebudem opakovať, že by sme mali vrtným plošinám na mori venovať pozornosť. Ja som slúbil, že sa tomu komisia bude venovať a mám taký pocit, že ak sme brali e, námorné vrtné plošiny inak než ostatné, tak by sa potom spalovanie odpadu presnulo tam, teda na more, ale pán Duncan vie, že odpoveď bude poskytnutá, dostanete ju, lebo sme o tom hovorili. Teraz k liečivám. Momentálne vám neviem odpovedať na lieky, ale pripravím písomnú odpoveď. Som ochotný hovoriť o cene liekov, e, teda o problematike ceny liekov, ale v tejto chvíli nemám dostatočné informácie. Za čo sa ospravedlňujem, ale dostanete, od, dostanete odpoveď písomnú. Určite obehové hospodárstvo dôležité pre pracovné miesta. Ja som povedal, že Junckerov plán e, spája tieto dve veci. Evidentne je problém a ja to nepopieram, pretože legislatíva si niekedy protirečí, stanoviska takisto sú protichodné a netreba chodiť ďaleko aj v samotnom parlamente, Európskom parlamente výbory zodpovedajúce za životné prostredie a výbor pre polnohospodárstvo si niekedy protirečia. Je to súčasť nášho, nášho politického systému, je to charakteristika, charakteristický prvok tejto, tejto demokratickej diverzity a e, my sa samozrejme môžeme do toho vna- e, snažiť vnášať za komisiu maximum konzistentnosti, ale myslím, že aj podľa môjho názoru to, čo robíme teraz, je dostatočne konzistentné. Ale treba si uvedomiť, že v každej demokratickej spoločnosti budú Hm. Eh, musí, musí eh, musia držiteľa protichodných názorov v niečom ustúpiť, aby sa stretli na nejakom, na nejakom vzájomne priateľnom riešení. A ja myslím, že táto rovnováha sa bude hľadať rovnakým spôsobom aj na tomto výbore. Pokiaľ ide o otázku legislatívy. Ja som sa snažil práve vysvetliť, že smernica je, je záväzná čo do cieľov, ale mala by nechať členským štátom istý priestor na realizáciu, teda na metódu, či chce členský štát postupovať formou legislatívy alebo nejako, formou nejaké, nejakého politického usmernenia. Tu nejde o nejakú prílišnú vágnosť e, ale, alebo laxnosť, ale ak chceme e, špecifikovať presne zákony na unijnej úrovni, tak nepoužijeme smernicu, ale aké je to anglické slovo, hovorí rečník, zabudol som, nariadenie, tak nariadenie, regulation, tak to je, ďakujem, že ste mi pomohli a potom netreba nič transponovať do národnej legislatívy. Tam, tam už tam nie je priestor. E, pán Jolajnen ma, teda, ma požiadal, aby, sme, aby, som pri, aby som vymenoval ciele, ktorých sa vzdáme. Ja by som chcel povedať, že, že sa vzdať nechceme žiadnych, polaviť ambície takisto nechceme. Sú tu ciele udržateľného vývoja do roku 2020, ktoré sa zmierňovať nebudú, ale vzhľadom k diskusiám na medzinárodnej úrovni to nebude veľmi ľahké. Európska únia bude pokračovať o svojej politike toho, kto je na čele, toho priekopníka a navyše má svoje vnútorné a medzinárodné záväzky tak do roku 2015, ako aj do roku 2020. A ja dúfam, že budeme schopní konštatovať pokrok, pretože je fajn si stanoviť nové ciele, ale treba aj zhodnotiť, do akej miery sme naplnili tie predchádzajúce. K uklonovaniu to je vec, eh, ktorou sa nezaoberám úprimne povedané každý deň, takže budem musieť eh, túto odpoveď spracovať tiež písomne, takisto otázka cieľov do roku 2020, eh, otázka biodiverzity, od tej by som tiež radšej hovoril písomne. A záverom zopakujem svoju ochotu pokračovať v dialogu s týmto výborom Envy, pretože je to pre mňa výbor veľmi dôležitý. Tiež e, chápem potrebu toho rozbijania tých vertikálnych štruktúr, tých síl, e, nielen v komisii, ale aj v parlamente, pretože je tu jedna strana, ktorá má veľký, veľký záujem o informácie o tom, ako komisia získava vedecké informácie. Ja som bol požiadaný, aby som pred, predložil informácie tomuto výboru a ja samozrejme potvrdzujem, že komisia ich predloží. Súčasná komisia to bude snažiť o to, aby v úzkej spolupráci s komisárom Mojdašom komisia mala k dispozícii najkvalitnejšie e, vedecké podklady, aby e, informácie od poradcov boli čo najkvalifikovanejšie a budeme informovať parlament hneď ako sa komisia rozhodne, ako to urobí. No a tým by som chcel uzavrieť toto, tento svoj blok odpovedí. Ďakujem, pán podpredseda Timmermans. Ďakujem v mene všetkých členov tohto parlamentného výboru, nie len preto, že ste nám udelili čas navyše a že ste tiež ochotní aj neskôr odpovedať na naše otázky, ale hlavne preto, že ste odpovedali veľmi presne a detailne na väčšinu položených otázok a odpovedali ste nielen blokovo, ale takmer špecificky na každú otázku. Ďakujeme vám na niekoľko sekúnd prerušíme schôdzu, aby pán podpredseda mohol opustiť sálu, ale my musíme pokračovať. Ešte máme zo pár bodov na programe. Dear colleagues, we are going to... Drahé kolegyne a kolegovia, pustíme sa do druhej časti nášho zasadnutia, teda tretím bodom sú oznámenia predsedajúceho. Ja môžem oznámiť, že bude stretnutie medziparlamentného, teda medziparlamentného výboru s členmi Národného parlamentu, ktorý, ktorá témou bude Autor teda názov je od COP21 v Paríži do roku 2050 cestovná mapa k inovatívnej nízkouhlíkovej e, zdrojovo efektívnej Európe. Toto sa bude konať e, v pondelok 30. marca po obede a bude, pokra- e, bude pokračovať toto stretnutie koktejlom e, všetkých členov NV vyzývam, aby sa zúčastnili. Ďalej by som chcel povedať, že na základe odporúčania z 24. februára bude, e, budú dokumenty rozoslané e, elektronicky, pokiaľ nebudú vznesené výhrady. E, ďalší bod správa o prebiehacích medziinstitucionálnych rokovaniach. Chcel by som informovať výbor o trialógu o nových potravinách. Je to, to nový trialóg, teda jeden sa konal 26. februára a No na tomto trialógu sa hovorilo o klonovaní, nanomateriáloch, delegovaných aktoch, e, princípe opatrnosti a integrácii e, zmienok o životnom prostredí, ako aj zavedenie novej kategórie potravín, ktoré sú získané z bunečného alebo e, z bunečného materiálu alebo z tkaniových kultúr. Mm, bolo identifikovaných niekoľko kompromisných riešení, osobitne vo vzťahu k integrácii zmienok o princípe opatrnosti a kvalite životného prostredia, ako aj v mm, životných podmienkach zvierat a etických otázkach a hoci bola dosiahnutá predbežná doda pre väčšinu otvorených politických záležitostí, čo sa týka klonovania balíka o delegovaných aktoch, je potrebná hlbšia analýza. Ďalej je potrebné vykonať ďalšie kroky, aby eh, bolo možné pripraviť ďalší trialog, ktorý je naplánovaný na koniec marca. Tam by bolo potrebné e, schváliť konečné politické rozhodnutie. A teraz budeme rokovať o e, bode 6. Ide o iniciatívu na podporu zelených pracovných miest, e, dvojbodka využite potenciálu hospodárstva vytvárať pracovné miesta. Ja by som teraz hneď chcel odozdať slovo našej spravodajkyni pani Evi. Ďakujem, pán predseda. Na úvod by som rada povedala, že vytvorenie zelených pracovných miest to nemal by byť len cieľ, ale má aj, pretože má veľké pozitívne vedľajšie príspevky a priniesie uspokojenie potrieb, potrieb nás, občanov, a tiež dosiahne sociálnu živo- aj udržateľnosť životného prostredia, je potrebné vytvoriť normatívne, ekonomické a finančné prostriedky okolnosti na všetkých úrovniach. Potrebujeme jasné pravidlá a ambiciozne ciele. Trh, ktorý bude postihovať tých, ktorí najviac znečistujú a podporovať tých, ktorí sú najudržateľnejší. Vychádzali sme z Eurobarometra, kde sa hovorí, že MSP investujú do pozitívne živo eh, ekologických akcií, keď to prináša okamžitý dopadok, ako je zniženie spotreby energií či iné. To by sa mohlo rozvíjať aj na normatívnej úrovne, aby sme si stanovili ambiciozne záväzné ciele energetických úspor na EU úrovni, aby sme vytvorili podmienky pre podporu obehového hospodárstva, kde materiály v recyklovania sa použili potom ako druhotné suroviny, takže by mala by prísť aj podpora takých riadiacich a finančných nástrojov, ktoré podporia dosiahnutie finálnych cieľov zadefinovanie záväzných cieľov úspor a energetickej účinnosti e, by malo ísť cestou finančných stimulov. To je taká e, pre verejnú správu e, často je tu nedostatok e, iných ekonomických prostriedkov, takže členské štáty by mali mať rotatívne zdroje, či už pôžičkami, aby zabezpečili šetrenie energiou. Tieto akcie by e, dosiahli ciele burden sharing v takých sektoroch, ktoré nie sú pokryté ETSI a dosiahli by sa pozitívne ciele, zníženie dopytu, dosiahla by sa väčšia úspora energií, vytvorenie zelených služieb a vytvorenie e, zelených e, profesí aj remeselných Obehové hospodárstvo musí mať adekvátny ekonomický a finančný systém, práve aby sme e, dosiahli nulovú produkciu odpadov. Cieľov e, recyklácie e, sa majú stanoviť na to, aby sme vychádzali z najlepších výsledkov v EÚ Treba využiť najlepšie skúsenosti s recykláciou odpadu. Toto všetko má dosiahnuť znížený e, dopad na životné prostredie. Členské štáty majú možnosť mať určité výnimky v štátnej pomoci, aby podporili e, vytváranie týchto zelených pracovných miest aby znečistujúce aktivity neplatili občania pre také programy, ako je EMAS alebo Ecolabel, ktorí produkujú zelené pracovné miesta, potrebujú vhodné pracovné podmienky na trhu. Teda harmonizácia na EU úrovni fiškálnych systémov, aby e, nebola zdaňovaná práca, ale spotreba, to zabezpečí adekvátnu konkurencieschopnosť v inovatívnych sektoroch a tým by sme podporili využívanie ecolabel a tiež e, by sme tieto uviedli aj vo verejnej správe. Členské štáty by mali a mohli zabezpečiť, že EMAS firmy by mali uh, uľahčený prístup k verejným zakázkam, to je veľmi dôležité, aby tieto firmy mohli pristúpiť do EU schéma, aby takto priamo podporovali vytváranie zelených pracovných miest. Treba tiež pripomínať štatistiku a cifry. Hovoria štúdie, ktoré hovoria, ako miliarda výdavkov sa môže použiť na energetickú rekvalifikáciu a to má potom dopad na vytvorenie 17 až 20 tisíc nových pracovných miest, keď tá istá miliarda sa použije na veľké e, verejné práce, tak má na vytvorenie pracovných miest menší dopad. Záverom Existuje manévrovací priestor na posilnenie pôsobenia EÚ pre členské štáty, aby sa vytvorili zelené pracovné miesta okamžite rozširovaním tých najlepších skúseností a tiež podporou priemyselných politík a inovatívnych postupov. Je dôležité pripomenúť, pán podpredseda to povedal dnes, nedostatok e, pôsobenia na plnenie existujúcej legislatívy, aj to spomaluje tvorenie týchto pracovných miest. Aj norma e, ohľadom, aj tá môže e, vytvoriť nové pracovné miesta. To boli niektoré body, ktoré som tu chcela nadniesť som veľmi šťastná, a rada si vypočujem vaše pripomienky a otázky. Ďakujem, hovorí pán predseda. Začneme s tieňovými. Pán Andulakis. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som poďakovať za vynikajúce stanovisko, ktoré kolegyňa predložila. Je to vynikajúci základ pre diskusiu. Sú tam ďalšie nové prvky. Zelená ekonomika vyžaduje, alebo teda ponúka množstvo príležitostí a tie príležitosti sa nám sa všetky nevyužívajú. Zelené pracovné miesta v, v obehovom hospodárstve môžu a budú vznikať a ak budeme uplatňovať už len existujúcu legislatívu dôsledne, tak by vznikli tisícky nových pracovných miest. A stiahnutie návrhu na prepracovanie smernice nie je dobré pre tvorbu pracovných miest a preto podľa nás je dôležité, aby sme poukázali na to, že musí prísť nový návrh, ale e, treba tiež poukázať na to, že to má veľký význam pre tvorbu pracovných príležitostí, ako povedala aj spravodajkyňa. A teraz k znižovaniu nezamestnanosti. Toto je veľmi dôležitý cieľ a to osobitne pre krajiny, ktoré sa nachádzajú v kríze, ako je Grécko. E, pritom by mohla tá tzv. zelená ekonomika pomôcť, ale pri tvorbe nových pracovných miest e, treba využiť všetky nástroje, ktoré Európska únia e, ponúka, a to vrátane nového fondu pre strategické investície. Okrem toho treba tiež prihľadať na to, aby prechod na hospodárstvo s nižším podielom znečistujúcich látok bol, bol hladký a preto eh, by sme mali pristúpiť k prepracovaniu systému eh, zhodnocovania odpadov, odpadov a mali by sme bojovať proti tzv. úniku uhlíka a úniku materiálov. A záverom sa treba pozrieť aj na to, že by, ne, by sme nemali zaťažovať eh, príliš konečného spotrebiteľa a Záverom by som chcel poďakovať za vynikajúcu spoluprácu so spravodajkňou. Mr. Chairman, thank you very much. Um... Pán Duncan, ďakujem. skupine ECR eh, v podstate podporuje túto správu. Je v nej mnoho cenného. Chceli by sme eh, však preložiť tie všeobecné poznámky. Poprvé, podľa nás eh, to nezhľadne dostatočne už doterajší pokrok v mnohých sektoroch, ktoré vykonali veľké úsilie tak napríklad v, autom- v automobilovom priestore, v porcelánovom priestore a myslím taktiež, že aj v iných odvetviach eh, sa vykonalo obrovské úsilie a je s tým spojený aj ďalší potenciál na šírenie najlepších osvedčených postupov. A taktiež musíme uznať eh, aj výzvy, ktoré eh, sú spojené napríklad so systémom ETS a najmä s problematikou presunu výroby, teda uniku uhlíka. Musíme to vnímať ako riziko a kde budeme dostatočne opatrní, utrpíme škody aj v EÚ, aj v Veľkej Británii. A to môže zasiahnuť naše e, priemyselné odvetvia. Teda toto všetko musíme mať na pamäti, keď hovorím o týchto iniciatívach. E, je tu viacero špecifických e, obáv, ktoré by sa mali spomenúť. Okrem iného to, že daňová politika nie je v právomoci EÚ, je to naďalej v právomoci všetkých štátov, teda v odseku 6 sa hovorí o harmonizácii daní v rámci celej EÚ. Toto nebudeme môcť podporiť tejto iniciatíve. Členské štáty musia mať dostatočnú flexibilitu vo vytváraní svojho vlastného prístupu mm, pre také odvetvia priemyslu, ktoré sú nízkouhlíkové a majú veľký potenciál. A nemali by sme to urobiť um, eh, mm, a nejakým spôsobom ohroziť iba preto, že hľadáme eh, najmenšieho spoločného mŕtela. Um, eh, myslím si, že je tu mnoho pozitívnych prvkov a tie môžeme využiť naše priemyselné odvetvia nesú so sebou isté dedictvo, isté posolstvo do budúcna. Na toto by sme mali nadviazať, ak sa nám podarí posunúť zdaňovanie od eh, práce k eh, spotrebe eh, a inými opatreniami môžeme pozitívne prispieť k rozvoju tohto trhu. Ďakujem pani Birde. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať, hovorí rečníčka mimo mikrofónu spravodajkyni za jej správu, ktorá hovorí o tom, že musíme podporovať ekologické pracovné miesta, takže tam hovorí o konkrétnych opatreniach na úrovni EU, aj na národnej úrovni na podporu ekologickej zamestnanosti. Spravodajkyňa hovorí, že ak by sme implementovali v plnej miere legislatívu EU, mohli by sme vytvoriť viac ekologických pracovných miest a jasne s Správa spomína rôzne legislatívne návrhy, napríklad obehovú ekonomiku, taktiež e, cieľa energetické účinnosti a vyzýva komisiu, aby čo najskôr predložila čo najambicioznejšie názory, návrhy. Ale to však nebude dostatočné podľa Európskej agentúry pre, ľudské, pre životné prostredie aj správe z minulého týždňa. Európska únia musí robiť viac preto, aby splnila svoje ciele do roku 2050. Musíme sa viac priblížiť k zelenej ekonomike a to čo najrychlejšie. Napríklad 660 e, tisíc až milión nových pracovných miest by sa mohli vytvoriť do roku 2030 v sektore dopravy, ak by sa znižili miery emisí a podporila sa v väčšej miere elektronická forma, elektrická forma dopravy. A taktiež, e, čo sa týka skvalitnenia izolácie budov a domov, aj toto, ak by sa objavilo v balíčku obehového hospodárstva, vyžadovalo by si to ďalšie zručnosti a vytvorili by to nové pracovné miesta v EÚ. Mali by sme hovoriť nahlas, že ochrana životného prostredia je pozitívna aj pre pracovné miesta. Tiež sa musíme postarať o to, aby investičný plán predsedu Junckera, ktorý chce uvoľniť súkromné a verejné investície vo výške minimálne 315 miliard v najbližších troch rokoch, naozaj e, uvoľní zelené investície a podporí túto ekologickú formu ekonomiky tak, aby akákoľvek sadzba na e, financovaní Horizontu 2020 e, bola takého charakteru, ktorá podporí väčšiu mieru zamestnanosti. Chcem, aby predseda komisie Juncker nehovoril len o pracovných miestach, ale aby hovoril o ekologických udržiteľných pracovných miestach. Národné kroky a koordinácia sú taktiež kľúčové pretože až 1,5 milióna ďalších pracovných miest mohlo vytvoriť e, v zisko, ktoré vlády získajú zo zdaňovania emisí uhlíka a taktiež by sa mohli znižiť náklady na prácu. Chcem sa ešte raz poďakovať spravodajkyni za jej úsilie a teším sa na ďalšiu spoluprácu s ňou. Ďakujeme e, pani Konečná. Bych také chcela poďakovať pani. Chcela by som poďakovať spravodajkyni za prácu. Ja si myslím, že celá séria vecí už bola povedaná pred rečníkmi a nebudem to tu zbytočne predlžovať, túto diskusiu. Len by som dodala, že si musíme uvedomiť to, že keď to tu v Bruseli napíšeme na papier, že sa to bude v členských štátoch implementovať, mne tam trochu chyba tá väzba na to, aby členské štáty si to vzali za svoje. To je základ toho, aby sa nám podarilo vytvoriť nové zelené miesta bez toho, že si to tie členské štáty uchopia, že by zdieľali naše myšlienky a hodnoty, ktoré sú v dokumente správne, tak neurobíme nič, len niečo, čo bude znovu na papieri. Ako som si tie dokumenty prečítala, bude to pre členské štáty veľmi náročné a mali by sme naznačiť eh, nejaké smery, ako tie ciele viesť a nájsť finančnú podporu. Ja sa ospravňujem, ale my tu Junckerov balíček eh, považujeme za niečo, čo budeme budúcich 5 rokov všetko financovať, energetickú úniu, zelené pracovné miesta, odpadový balíček a uvedomme si, že tento Junckerov balíček je špekulatívny, poprvé, a nebude stačiť. Teda financovanie zelených pracovných a hlavne udržateľných pracovných miest bude v rukách členských štátov, eventuálne firiem. A my by sme len mali povedať, akým spôsobom a kde sú schopní nájsť tieto peniaze, alebo aspoň akú pridanú hodnotu to do budúcnosti prinesie a prečo je dôležité to takto realizovať. Takže by som rada predovšetkým upozornila na to, že by sme mali oveľa viacej e, e, spolupracovať členskými štátmi a ešte ďalšia vec. Neviem, či chceme takto silne podporovať ten silný zásah do daňového systému členských štátov. To bude veľký problém podľa mňa. Všeobecne do daňových systémov si členské štáty len veľmi neradi nechajú zasahovať a tak, ako je to pripravené, je to tak nekonkrétne a pre mnohé členské štáty je to absolútne nezaujímavé a preto sa domnievam, že akékoľvek zovšeobecnenie tohto prístupu by bolo skôr na škodu veci. Ale inak ďakujem za podnetnú správu a budem rada ďalej na nej spolupracovať. Pán Šlek. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Zeleni poslovi sastavni su dio jedinstvenog transformacijskog procesa kojeg je Europska unija Ďakujem pekne. Zelené pracovné miesta sú súčasťou procesu transformácie, ktorý spustila Európska únia v sociálnej a ekonomickej oblasti. Je to taktiež istá forma záruky udržateľnosti ekonomiky v rámci jedného hospodárskeho cyklu. Chcem oceniť eh, správu o kolegyne. Chcel by som sa vyjadriť k trom konkrétnym bodom. Poprvé, je dôležité zdôrazniť eh, obehové hospodárstvo a jeho význam pre celú EÚ Očakávam, že komisia dodrží e, svoj sľub a že predloží ambicioznejší súbor opatrení do konca tohto roka. Sme čoraz závislejší od súrovín a týmto ohrozujeme stabilitu európskej ekonomiky. Môžeme vytvoriť stabilitu rámcom, ktorý bude zahrňať koordináciu regulačných, legislatív a finančných rôznych politiek Ďalej potrebujeme jasné ciele. Tieto ciele musia byť záväzné a dlhodobé, tak aby sme dokázali naozaj podporovať investície a efektívne využívanie prostriedkov. Toto všetko bude znamenať transformáciu európskej ekonomiky, ktorá bude odolnejšia voči globálnym vplyvom. Tiež musíme zvorazniť, že udržateľné ekologické pracovné miesta sú kľúčovým prvkom e, transformácie a investícií do budúcna. Ďakujem. Ďakujem. Neviem, či ešte kolegyňa Evi chce niečo povedať. Len by som chcela poďakovať kolegom a zdôraznila by som, aké je dôležité vyslať pozitívne signály aby došlo k tej zmene, pretože ak ju nedosiahneme, je len veľmi ťažké dosiahnuť úspech, tak podľa mňa potlačiť aj na tých otázkach fiskálnej harmonizácie, aby sme uvažovali skutočne o Európe s obehovým hospodárstvom. Ďakujem všetkým kolegom a teším sa na blízku spoluprácu, aby sme vylepšili vďaka vašim príspevkom tento úvodný text. Harmonogram je 17. marec o 12. je deadline pre pozmeňovacie e, výbory 6. 7. maj hlasovanie vo výbore. 28. maj e, je v gestorskom výbore a potom v júli bude hlasovanie na plene. Nemáme žiadne ďalší bod na programe, tak uzatváram dnešné zasadnutie. Dobrý večer.